Kolegyne, kolegovia, prichádzame, prechádzame k hlasovaniu, takže by som rada požiadala všetkých, aby sa usadili a pripravili sa na hlasovanie. Prvé hlasovanie je o správe pána Sikierského.